budú posunuté ďalej. Teraz e, označujem našu schôdzu za prerušenú a táto časť tejto schôdze je odročená. Želám vám všetkým